útoky na nemocnice a školy, porušovanie humanitárneho práva, výbor pre zahraničné veci, ako aj výbor pre rozvojové záležitosti sú patričné, sú, im prislúcha táto problematika. Najprv dostane slovo pán Valenciano, nech sa páči, máte slovo. Gracias, presidenta. Ďakujem, pani predsednička. Mm, v prvom rade e, by sme e, chceli vyjadriť e, svoje uznanie humanitárnym pracovníkom v konfliktných oblastiach, lekárom, učiteľom, mimovládnym organizáciám, ktorí robia všetko preto, aby zachránili životy, ktoré sú ohrozené a aby skutočne priniesli aspoň kvapku ľudskosti do oblastí, ktoré e, sú v tejto situácii. My sme chceli e, teda e, hovoriť o tejto téme na pôde parlamentu, pretože si myslíme, že sa v týchto konfliktných oblastiach nerobí dosť pre ľudí, ktorých treba chrániť ľudí, e, ktorí sú obeťami útokov na civilné budovy, školy a e, nemocnice. My nerobíme dosť na to, aby sme tomu zabránili. Nehovorím to o izolovaných e, prípadoch. Tieto situácie nastávajú v Sýrii, v Jemene, kde školy a nemocnice sú terčom útokov a prichádzajú pritom o život stovky ľudí a tisíce e, ďalších ľudí tým pádom nemajú prístup k žiadnej lekárskej pomoci. Toto sú vojnové zločiny, predsa aj vo vojne platia určité pravidlá, ale dnes ich nikto nerešpektuje. Ten problém sa zhoršuje a my s tým musíme e, skončiť. Civilní obyvateľia sú e, najpočetnejšími obeťami e, týchto ozbrojených e, konfliktov, ako napríklad v Sýrii, v Iraku. A skutočne musíme ten systém prispôsobiť novým e, podmienkám a takisto presadzovať nové mechanizmy. Veľa z toho, čo potrebujeme urobiť, je zatiaľ len na papieri. Tento parlament um, a Európska únia musí postupovať proti systematickému porušovaniu medzinárodného humanitárneho práva. Musíme čoraz viac než kedykoľvek predtým trvať na našich základných hodnotách. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem a mm, teraz e, pani Guerrero Salom, 2 minúty 30 sekúnd. Prosím, máte slova. Ďakujem, pani predsednička prvom rade chcem poďakovať rade za účasť na tejto rozprave a zároveň e, chcem nadviazať na to, čo povedal e, predrečník a e, zdať hold všetkým humanitárnym pracovníkom, ktorí riskujú svoje životy, aby zachránili životy ostatných. V mnohých prípadoch títo ľudia platia veľmi vysokú cenu za svoju prácu títo ľudia vykonávajú svoju prácu v Jemene, v Palestíne a v mnohých ďalších oblastiach, kde prebiehajú konflikty a kde sa páchajú trestné činy a kde skutočne vznikajú ďalšie, ďalšie súvisiace e, škody e, v dôsledku e, činov, ktoré sú namierené proti E, civilnému obyvateľstvu. E, takže e, cieľom je, aby sa vytvorila medzinárodná legislatíva, ktorá by chránila týchto ľudí. Ovšem, bohužiaľ, medzinárodné právo je v týchto konfliktných oblastiach veľmi často poruš- porušované v oblastiach, kde dochádza k najväčším konfliktom Ehm, vyše 20 miliónov ľudí, ehm, utečencov a podobne potrebuje ehm, humanitárnu pomoc. To je v podstate počet obyvateľov, ktorý je porovnateľný s španielskom, francúzskom. Takže už 4 generácia napríklad palestínčanov trpia vojnovým konfliktom v Palestíne. Nemôžeme to naďalej akceptovať. Máme morálnu a aj politickú zodpovednosť a musíme požadovať, aby tieto útoky prestali, aby sa ďalej neutočilo na nemocnice a aby sa neutočilo na e, kostoly, na e, nevinných e, civilistov. Takže pýtame sa, čo sa urobilo preto, aby sa tomu zabránilo. Takisto aj v svetle nadchádzajúceho samitu v Istambule, ktorý sa bude zaoberať humanitárnym právom. Bude tam aj naša delegácia, ale ja by som e, sa chcela spýtať, e, do akej miery sa budeme zasadzovať e, o dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva. Ďakujem pekne, pán Henis Plačet. Pani Hanis Plačer, ďakujem pekne. Pani predsednička, som rada, že som medzi vami a môžeme hovoriť o téme útokov na nemocnice a školy. Táto situácia sa nemôže tolerovať a, a rada, tak ako aj vy, jednoducho sa vyjadrila celkom rezolutne proti takýmto aktom. V súlade s medzinárodným humanitárnym právom a e, podporujeme vaše kroky a pokiaľ ide o dodržiavanie humanitárneho práva, ktoré boli prijaté aj na úrovni rady ešte v roku 2005 a bola tu revízia v roku 2009. Európska únia podporuje dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva, to je reflektované v akčnom pláne o e, humanitárnom práve. Tento plán máme na obdobie roku 2015 až 2019. Na 32. medzinárodnej konferencii Červeného kríža bolo poukázané na túto problematiku a zdôraznil sa, sa význam dodržiavania tohto medzinárodného práva. Rada poukázala ešte v decembri, máme v záveroch rady napísané, že humanitárny summit svetový by mal vyprodukovať praktické výsledky a špecifické záväzky, ktoré by mali dodržiavať všetci patriční aktéry, predovšetkým pokiaľ ide o humanitárny prístup a dodržiavanie humanitárneho práva. Áno, my v každom prípade sa tešíme na diskusie ohľadne prípravy samitu na ďalšie plenárky v máji. A pokiaľ ide o špecifické situácie, rada napríklad sa venuje otázke Sýrie a apeluje na všetky zúčastnené strany a apelujeme na všetky zúčastnené strany na to, aby sa skončili všetky formy útokov na civilné oblasti, ako aj takých infraštruktúr, ako sú školy a nemocnice. Pokiaľ ide o Sýriu a Irak, na poslednej konferencii Európska únia, ako aj členské štáty vyjadrili e, svoje obavy, pokiaľ ide o porušovanie medzinárodného humanitárneho práva. Takisto tu sa hovorilo aj o útokoch na školy, nemocnice a ďalšie civilné oblasti. Pokiaľ ide o Jemen, rada v roku 2015 novembri poukázala, že treba jednoducho vyníkov postaviť pred patričné orgány a treba zaznamenať zlepšenie situácie. Takisto sa povedalo, že treba apelovať na nezávislé vyšetrenie všetkých prípadov porušovania humanitárneho práva. Monitoring, kontrola a podpora tejto oblasti je kľúčovou časťou záverov regionálnej stratégie pre Sýriu a Irak a Rada v roku 2015 prijala túto stratégiu. A pri tejto príležitosti takisto sa apeluje, aby sa chránili zdravotnícke zariadenia v každej chvíli. takisto rada diskutuje o situácii v Líbii, Južnom Sudáne, Sudáne, Nigérii, Ukrajine a e, riešime túto špecifickú situáciu opätovne, predovšetkým pokiaľ ide o vzdelávacie a e, zdravotnícke zariadenia. Pokiaľ ide o prevenciu a potláčanie takýchto porušovaní humanitárneho práva prijali sme rozhodnutie v roku 2011, kde Európska únia a členské štáty musia nastoliť túto problematiku za čo možno najväčšej participácie e, na Medzinárodnom kriminálnom súde a tie budú zúčastnené aj predstavitelia tretich štátov alebo zo skupenia regionálnych organizácií a to je kľúčový nástroj na to, aby sme dodržiavali predovšetkým medzinárodné humanitárne právo. Pokiaľ ide o porušovania medzinárodného humanitárneho práva, Európska únia sa, tomu, sa proti tomu postave prostredníctvom reštriktívnych opatrení v kontexte vonkajších aktivít. Máme tu príklad zo Sýrie, Burundi a ďalších tretich krajín. Bez pochyby rada zdieľa vaše veľké obavy, pokiaľ ide o porušovanie medzinárodného humanitárneho práva, vrátanie tých, ktoré sa týkajú zdravotníckých a vzdelávacích zariadení a rada aj naďalej monitoruje situáciu, robí konkrétne kroky a bude takto postupovať aj ďalej. Pani predsednička, na záver chcem povedať, prečo to je dôležité. Chcem to zdôrazniť ešte raz. Nesmieme zabúdať na to, že medzinárodné právo je tu predovšetkým pre ľudí, pre ženy, deti a rodiny a my nemôžeme polaviť, nemôžeme nikdy strácať zo zreteľa práve otázku humannosti v našej politike. Musíme ostať verní našim základným hodnotám. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani ministerka. Ďakujem za vaše úvodné slova k tejto otázke a teraz prejdeme k rečníkom jednotlivých politických skupín. Najprv dostane slovo EPP, pán Preda, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Uznesenie, ktoré sme vyrokovali, o ktorom budeme hlasovať, odsudzuje jednoznačne časté útoky na nemocnice, školy a ďalšie civilné zariadenia v konfliktných zónach a je to jednoducho neakceptovateľné, aby takéto útoky tu boli, pretože tu dochádza k porušovaniu humanitárneho práva, medzinárodného aj porušovanie ľudských práv a našim základným princípom je poskytnúť ochranu všetkým tým, ktorí sa nachádzajú e, v konfliktných situáciách a ten text, ktorý bol v tejto podobe predložený, je vyvážený, avšak extrémna lavica bohužiaľ robí to, čo robí vždy a predkladá pozmenujúce návrhy, ktoré vôbec nesúvisia s touto témou, pokiaľ i napríklad záp- ohľadne západnej Sahary, pokiaľ ide o prerušenia tehotenstva, pokiaľ ide o Izrael. Jednoducho neakceptovateľné, aby sa takto vzdialovali Eh, od tejto témy sú posadnutí takýmto postupom. Mám nádej, že ostatné politické skupiny nepodporia tieto snahy lavice, pretože týmto sa tá téma pokryví. Ďakujem pekne. Pán Panceri má slovo. Nech sa páči, dostávate slovo v mene SND. Máte dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Medzinárodné humanitárne právo platí pri ozbrojených konfliktoch kde je kontrola právneho štátu a e, ľudských práv oslabená. A mnohé z útokov sa zameriavajú na civilné obyvateľstvo, vrátanie nemocníc a škôl. Nerozlišuje sa medzi, objekt, medzi e, vojenskými a civilnými e, cieľmi Povedal by som, že v podstate nepriateľom je každý vrátanie personálu medzinárodných humanitárnych organizácií. V posledných mesiacoch e, dokonca e, došlo k mnohým e, takýmto útokom, napríklad na lekárov bez hraníc v Afganistáne a v januári v Jemene a práve preto ten summit o medzinárodnom e, humanitárnom práve v Istambule je nevyhnutný, je veľmi potrebný na to, aby sa posilnila ochrana civilného obyvateľstva e, v konfliktných oblastiach. A treba e, pohnať predsúd e, tých, e, ktorí sa dopúšťajú takýchto útokov, aby sa zodpovedali za svoje činy e, pred medzinárodnými súdmi. Treba využiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme dosiahli svoje cieľe aj v rámci zahraničnej politiky Európskej únii a mm, potom nadväznosti na istambulský summit naďalej vyvíjať príslušnú snahu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz e, e, pán Demensmaker, dve minúty. Vlaanderen heeft net zoals veel... Ďakujem. E, Flámovia, Flámy ako pod mnoho iných európskych národov zažilo hrôzy vojny a e, v nadväznosti na to sme e, postavili aj vojnový pamätník, e, kde je heslo už žiadna ďalšia vojna. A dnes to heslo stále platí. Moji starí rodičia rozprávali o tom, ako to bolo za vojny opakovane. A dnes sú to zase moderné médiá, či už je to televízor alebo E, obrazovka počítaču, jednoducho počítača všade e, vidíme e, hrozostrašné výjavy. Útoky na školy a nemocnice, ktoré by mali byť oázou mieru a pokoja v ťažko skúšaných oblastiach Medzinárodné humanitárne právo musí často ustúpiť eh, pragmatickej politike. Je jednoduché odpísať eh, bližšie neučený počet ľudských životov ako súvisiace škody, tak povediac. Eh, takže toto všetko samozrejme odporuje princípom humanitárneho práca, práva. My musíme ukázať, že svoj postoj k humanitárnemu právu myslíme vážne a istambulský e, summit je e, dobrou príležitosťou, ktorú treba, ktorý sa treba chopiť. E, mám však ešte otázku. Krajiny, v dece, ktoré v decembri 2015 sa zúčastnili medzinárodnej konferencie Červeného kríža a pol mesiaca a tieto krajiny E, nakoniec neprispeli k tomu, e, aby sa lepšie dodržiavali princípy medzinárodného humanitárneho práva. Ďakujem. Pán Gorenc, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Bombardovanie školy, kde zahynulo veľa ľudí, predovšetkým aj lekárov z organizácie San Frontier, e, bola závažná situácia Poukázali na to viaceré medzinárodné organizácie. Sme šokovaní vzhľadom na to, že e, vlastne americké úrady vedeli, že sa takéto niečo pripravuje. Ide nielen o izolovaný prípad, bolo tu veľké množstvo zranených e, práve z oblasti civilistov. Treba si uvedomiť, že musíme urobiť všetko preto, aj v kontexte prípravy humanit- samitu humanitárnej pomoci v Istambule, aby sa viac dodržiavali humanitárne, aspekty humanitárneho práva. Musíme robiť všetko preto, aby sa dodržiavala nestrannosť, e, aby sa zabezpečila ochrana nestrannosti všetkých tých, ktorí sú ochotní investovať svoju energiu, svoje znalosti v prospech ostatných. Naše uznesenie má za cieľ e, podporiť preventívne opatrenia, predovšetkým pokiaľ ide o porušovanie humanitárneho práva v kontexte medzinárodného práva. Je tu napríklad zákaz dovážania zbraní, e, vyvážania zbraní tým, ktorí takéto akty páchajú. Treba takisto povedať, že musíme preskúmať nezávislým spôsobom všetky prípady týchto kriminálnych skutkov pred patričnými súdmi a aj pred Medzinárodným trestným súdom. Ak sa nám podarí ukončiť nez... ne... beztrestnosť v týchto prípadoch, tak uh, si uvedomíme, že um, e, OSN môže so svojimi odporúčaniami v tejto situácii prispieť k riešeniu. A treba si uvedomiť, že aj členské štáty musia konečne dostať svojim záväzkom, pokiaľ ide o financovanie vernej pomoci a rozvojovej pomoci v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Gerns, minúta a, a pani Konečná, minúta a po, dámy a páni. E, minulý rok e, sme e, po útoku e, Spojených štátov v, na útoku lekárov bez hranice v Knánskom kanduze. E, vtedy sme všetci mm, vyjadrili e, prekvapenie na túto tragickú udalosť, ale čo sa od tej doby stalo? Američania si celú udalosť vyšetrili interne a aféra a nakoniec sa zamietla pod stôl, tak ako aj celá nemocnica a hrasilie lekárov, ktorí tam boli. Takže od tej doby lekári bez hraníc žiadajú, aby sa angažovala Medzinárodná humanitárna vyšetrovacia komisia tento mechanizmus má za úlohu len zistiť čo najviac informácií o incidente. A tento mechanizmus e, bol v roku 1991 zavedený dodatkovými protokolmi Ženevského dohovoru a nikdy nebol reálne využívaný. Nástroj pre koncentráciu informácií teda existuje, ale signatári sa ho stále boja aplikovať, aby nevytvorili precedens. Takže to takisto môže znamenať, že všetci raz za čas budeme akceptovať, že sa budú niektoré nemocnice ničiť. Ja osobne to akceptovať nebudem. Ak sa tie útoky nevyšetria, ak nepoukážeme na vynikov, tak sa tie nemocnice skutočne budú e, ničiť aj naďalej, tak ako to vidíme v Jemene aj v Sýrii. Pre mňa nie je uspokojivá odpoveď rady, že situáciu monitoruje a podniká kroky. Ja by som chcela vidieť riešenie lebo len odstrašenie tých, ktorí to robia, a môže znamenať, že už sa to nikdy nebude opakovať. Ďakujem. A teraz e, pani Lochbiller, dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Je smutné, že e, členské štáty Európskej únie prizerajú porušovaniu medzinárodného humanitárneho práva no, e, krajiny, ktoré dostávajú zbranie od Európskej únie, sú zodpovedné za bombardovanie nemocníc a škôl. E, v nadchádzajúcom uznesení vyzývame na ukončenie takéhoto kumplictva a Eh, chceme podporiť eh, návrh eh, zelených na embargo dovozu zbraní do krajín, ktoré sú zodpovedné za takéto porušovanie medzinárodného humanitárneho práva. To vychádza z, nášho predchádza- z našej predchádzajúcej výzvy na zákaz vývozu zbraní do Sádskej Arábie v nadväznosti na bombardovanie v Jemene E, medzinárodné humanitárne právo obsahuje aj ďalšie opatrenia, ale my ako Európska únia nerobíme dosť, aby sme tieto opatrenia využívali. Napríklad e, misie na získavanie informácií môžu byť užitočné na zisťovanie okolností vojnových zločinov a môžu pomáhať pri vyšetrovaní. E, a takisto je dôležité potom, aby nasledovalo potom trestné stíhanie páchateľov trestných činov, um, tak aby sme zabránili zabíjaniu civilistov. Um, ten uh, narastajúci počet útokov na školy a nemocnice je uh, hrozným príkladom porušovania medzinárodného a humanitného práva. Je dôležité, aby školy a nemocnice boli chránené ako bezpečné zóny v oblastiach s ozbrojeným konfliktom. Nadchádzajúci humanitárny summit by mohol predstavovať príležitosť e, posilniť medzinárodné humanitárne právo a jeho dodržiavanie. Okrem iných tém by sa malo diskutovať o zlepšení situácie žien, dievčat a ďalších zraniteľných e, skupín. Ďakujem vám. Ďakujem. A teraz e, pán Castaldo, minúta. Ďakujem pani predsedníčka útoky na školy a nemocnice sú zakázané podľa pravidel medzinárodného humanitárneho práva. E, bombardovanie takýchto cieľov je považované za vojnový zločin. v posledných e, rokoch však ten trend narastá napríklad útoky na lekárov bez hraníc, e, Afganistan, Jemen, Sýria. Ja chcem vzdať hold odvahe týchto humanitárnych e, pracovníkov v týchto krajinách. Treba podniknúť konkrétne kroky, aby sa mohli tieto vojnové zločiny e, zhatiť a preto schvaľujem výzvu pani Mogherini spustiť iniciatívu na e, nové embargo na vývoz zbraní do krajín, e, ktoré sú zodpovedné za vážne porušovanie medzinárodného humanitárneho práva. Mm, myslím, že dodávanie zbraní takýmto krajinám je porušením stanoviska Rady 2018. E, ďakujem.

ich konanie je nezodpovedné a vyvoláva otázku či rokovanie s nimi nie je len stratou času. ďakujem pekne. Ďakujem. pekne pani Záborská. Teraz dostane slovo pán Weidenholzer. Nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička útoky na školy a nemocnice zo strany neštátnych aktérov sú predmetom všetkých konfliktov, ktoré my musíme riešiť. E, predovšetkým tu ide o také krajiny ako Jemen, Afganistan a ostatné. čo nás najviac znepokojuje, sú útoky na nemocnice, školy a škôlky. To je cynická forma uplatňovania násilia, takisto ako aj útoky na mimovládne organizácie a všetkých tých, ktorí poskytujú humanitárnu pomoc. Ide tu o útoky, vojnové kriminálne zločiny a jednoducho to všetko patrí pred Medzinárodný súdny trimonár. Avšak toto jednoducho nepomôže tým, ktorých sa toto násilie týka, pomôže im to málo. Preto naše uznesenie je tak veľmi dôležité a musíme si uvedomiť, že ak by sme mali k dispozícii dôležitý nástroj, máme tu smer, usmernenia z roku 2009, pokiaľ ide dodržiavanie noriem medzinárodného humanitárneho práva. Apelujeme na relevantné jednotky rady na to, aby jasne objasnili to, že aké opatrenia v tomto časovom priestore boli stanovené, tieto usmernenia, ktoré tu máme, musia byť záväzné. Uvedomujeme si, že európske inštitúcie majú v tejto otázke svoju váhu a preto v tomto uznesení poukazujeme aj na kľúčovú úlohu, ktorú zohráva Bezpečnostná rada medzi eh, OSN v spolupráci s Európskou úniou. Takýmto spôsobom môžeme spoločne prispieť k lepšeniu situácie pri týchto konfliktoch. Ďalší dôležitý aspekt, ktorý nemôže ostať nespomenutý a vlastne Európsky parlament vo svojom uznesení k Jemenu pred pár týždňami potvrdil a dúfam, že to tu teraz oprávneným spôsobom na to nadviažeme, mali by sme tie štáty vyňať, e, pokiaľ ide dodávky e, zbraní, ktoré porušujú medzinárodné humanitárne právo. Ďakujem pekne, pán Jurek, nech sa páči, slovo dostávate na minútu. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Jeden z najbrutálnejších teroristických útokov ISISu Hm, za posledné mesiace bol útok v Adene na špecifické inštitúcie ehm, matky Terezy a išlo tu o zacielený útok, v rámci ktorého mnišky, sestričky, ako aj pacienti ehm, prišli o život. To znamená, máme veľmi bohatý program diskusii o ľudských právach, bohužiaľ strácame zo zreteľa aj takéto udalosti. Vždy, keď sa udeje niečo podobné, kde prídu o život e, nevinní civilisti e, počas vojnových konfliktov. Treba o tom hovoriť a v tomto prípade to bol zacielený útok. ďakujem pekne, teraz zostane slovo pani Sanchez Caldente, máte minútu. Ďakujem pekne, vážená pani predsedníčka. Hovoríme o problémoch e, v tom čase, keď generálny tajomník OSN e, bije na alarm, predovšetkým pokiaľ ide o porušovanie ľudského práva. Máme tu špecifické uznesenie, o ktorom práve v tomto kontexte hovoríme, ale je veľmi veľkým sklamaním pre nás všetkých, keď vidíme, ako jednotlivé politické skupiny sa e, dohodli podporiť vojnové aktivity e, v oblasti konfliktu medzi Palestínou a Izraelom. To takisto spadá do oblasti humanitárnej pomoci. Ide tu o porušenie práv týchto ľudí, ktorí nemajú žiadne, e, žiadnu kapacitu brániť sa. Musíme robiť všetko preto, aby sme takéto situácie v budúcnosti e, pokryli Ide tu o konkrétne prípady bombardovania nemocníc a škôl, ide tu o nenáležité uplatnenie zbraní v prípade týchto konkrétnych konfliktov. Humanitárne právo má konkrétne politické ciele a musí byť implementované správnym spôsobom. Nemôže to byť dôvod e, neurobiť v tejto oblasti nič. Dúfam, že v budúcnosti budeme všetci správnym spôsobom hlasovať. Ďakujem veľmi pekne. Teraz zostane slovo pán Štýr, nech sa páči minúta. na základe správ len vo februári 2016 sme mali vyše 300 útokov proti zdravotníckým zariadeniam v Syrii. Viac ako 90 e, bol, e, spôsobil Asadov režim a jeho spojenci. V konfliktných zónach e, lekári pracujú po celé dni a veľmi často musia E, príjmať úlohy, ktoré e, nemôže urobiť nikto iný, lebo tu nie je kvalifikovaný personál. Je to veľmi obdivuhodné. Nie je to však dostatočne odsúdené. Musíme konať a e, páchateľov musíme doviesť k zodpovednosti. Dobre to vieme, pokiaľ ide o krajiny, ktoré, ktoré boli napríklad cieľmi Miloševičových útokov. Mnohé jeho zločiny zostali nepotrestané. Ďakujeme. Ďalšia, ďalšia rečnička. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani ministerka, dnes sa vedie e, vojna iným e, spôsobom. Je to systém, systémové. Sú tu smrteľné útoky na civilistov, deti, ženy, Eh, hrozivé zločiny a Európska únia to musí konať okamžite. Ak budeme len odsudzovať, tak eh, už to samo o sebe je eh, porušením medzinárodného práva. V každom prípade musíme vyšetrovať a zisťovať a pred súd musia byť predvedení tí skutoční vinníci, inak budú tieto útoky pokračovať. Rada musí zvažovať embargo na vývoz zbraní do krajín, ktoré porušujú medzinárodné právo, krajiny, ktoré exportujú zbranie do týchto krajín, o ktorých hovoríme, porušujú rovnako medzinárodné právo. EÚ musí mať spoločnú pozíciu a to musí byť e, krok k spoločnému odzbrojeniu. Ďakujeme slovo pani Tomašič. Ďakujem pekne. Porušenie medzinárodného humanitárneho práva, ako sú útoky proti školám a nemocniciam, musia byť odsúdené. Páchatelia musia pikať. E, takéto správanie nemôže byť tolerované e, z nejakých strategických dôvodov či záujmov. Pripomeniem vám e, e príklad Vukovarskej nemocnice vo vojne. Podľa odhadov Počas e, obklúčenia Vukovaru nemocnica bola napadnutá 700 krát denne e, srbskí e, teroristi týrali pacientov, ktorí uniesli z tejto nemocnice a popravovali ich, takisto zdravotnícky personál. Srbsko dodnes, deň, dodnes neposkytlo dokumentáciu a ani neukázali snahu odhaliť e, tých páchateľov. Mnohí lídry e, a podporo, podporovali e, Srbsku. Ďakujem. Teraz na minútu pán Howitt. Ďakujem. 358 oddelených útekov v Sýrii sa udialo od roku 2011 na takéto zariadenia takisto e, útok na e, centra lekárov bez hraníc v Jemene a v Afganistane. 610 e, medzinárodných pracovníkov v humanitárnej pomoci minulý rok podľa štatistík prišlo o život. Musíme dosiahnuť lepšie výsledky ako EÚ, musíme posilniť medzinárodnú právnu ochranu, musíme pomáhať viac ako členské krajiny, aby sme sa vyhli týmto zverským činom a musíme odsudzovať e, teroristov a e, ozbrojené skupiny, ktoré používajú e, ľudské štíty a úmyselne zasahujú zraniteľných civilistov. Je to naozaj tragédia, že obete násilia sú práve na miestach, kde očakávajú úkryt a útočisko. A práve tu nachádzajú smrť Eh, odsudzujeme eh, ISIS, keď útočí na humanitárnych pracovníkov. Ak sme lepší ako oni, musíme zabezpečiť, aby sa tak už nikdy nedialo. Ďakujeme. Tým sme na záver e, zoznamu nahlásených rečníkov. Teraz spontánne prejavy. Všetci máte na minútu. Začneme pánom Polčákom. Ďakujem vám pani predsedkyne za udelenie slova. Ja som... Ďakujem za udelenie, udelenie slova. Teší ma, čo som počul od predrečníka pána Hawita. Tých útokov je naozaj veľa a e, tých nebolo by dobre vyzvihol len ten kabulský. Vôbec sme nehovorili o ruských útokoch, ktoré sa udiali v minulom roku. 15. februára 2016 bolo zabitých pri e, ruskom nálete práve v oblasti Numan. E, 50 osôb 21.10.2015 e, pri Sarmíne 13 e, obetí. Ja ľutujem samozrejme každú obeť, každý neoprávnený nálet, ktorý porušuje normy medzinárodného práva. Myslím si však vzhľadom k tomu, aké uznesenie predložili kolegovia z ľavicovej frakcie, by bolo vhodné určité objektívne zváženie, pretože ak to uznesenie je navrhnuté takto jednostranne, tak sme proti a bolo by dobré, aby táto správa bola vyvážená tak, ako e, to bolo pôvodne koncipované, nielen zmenená tými e, uzneseniami zo strany e, kolegov z GUE. Ďakujeme pekne. A slovo má teraz pán Marias. Ďakujem pekne. V posledných mesiacoch sme neustále hovorili o porušeniach základných práv práve vo vojnových konfliktoch na Blízkom východe súvisí to e, s činnosťou džihadistov, ale ide aj o bombardovanie e, e, nemocnice Lekárov bez hraníc v Afganistane. Tu sme videli, že nevinní civilisti zahynuli. Meria sa tu dvo, dvojitým metrom v Európskej únii a takisto na západe. E, musíme predsa uznávať, keď dôjde k porušeniam ľudských práv. Kdekoľvek sa to udeje, mal by to byť prvý krok, aby i zodpovednosť e, e, bola priznaná. Takisto odškodnenie ľudí je dôležité, aby tisícky utečencov, ktorí tu putujú, aby, sa o nich bolo, aby o nich bolo postarané. Ďalší rečník. Ďakujem pekne. Zdá sa, že sme sa e, poučili z toho, čo sa udialo v, vojnách na území bývalej Juhoslo- Juhoslávie, v Bosne, v Chorvátsku a tak ďalej. Ale ja chcem zdôrazniť, že školy nemocní podobné e, inštitúcie boli pred rokmi takisto cieľmi. Najtragickejšia udalosť bola samozrejme nemocnica vo Vukovare. Nič sa, zdá sa, že sme sa nič nenaučili. Akože, ako môžeme teraz sa tváriť prekvapení, že obeťami sú naďalej e, civilisti v každej vojne. Samozrejme, v každej vojne sú útoky na nemocnice a školy. Nemôžeme jednoducho túto diskusiu realizovať bez pevných rozhodnutí a bez odsudzovania takýchto zločinov, pretože toto sú najstrašnejšie zločiny e, na ľudských e, bytostiach. Ďakujeme pekne. Pán López. Ďakujem, pani predsednička. Súhlasíme so všeobecnými princípmi tejto diskusie. Avšak e, ignorujú sa skutočné e, príčiny e, týchto zločinných činov. Ide o priame a nepriame e, zapojenie Európy a Spojených štátov do vojenských konfliktov na severe Afriky, okrem tých incidentov, za ktoré sú sami zodpovedné, keď boli cieľmi školy a nemocnice. Čo povedať napríklad o e, role e, Saudskej Arábie v konflikte e, v prípade Jemenu. Európska únia je príkladom porušovania ľudských práv, tých základných princípov v prípade migračnej krízy. Ďakujem. Teraz je teda postup catch the eye a Pán Hennis má slovo. Uh, Ďakujem. Je asi zjavné, že všetky uh, inštitúcie sa uh, zhodujú, že rešpekt medzinárodného práva, práva a princípov musí zostať v centre pozornosti vonkajších akcií EÚ. Preto, ako som už povedala na začiatku tohto večera, je rozhodujúce, Eh, nemali by sme eh, eh, zabúdať, o čo ide v medzinárodnom práve rodinám, deťom a tak ďalej. Chcela by som zdôrazniť, podobne ako vy, ľutujem, že sa nepodarilo prijať nový mechanizmus. Nesmieme však zabudnúť na to, že 28 členských krajín tvoria len e, malú časť e, krajín, ktoré sú na konferencii. Na konferencii, o ktorej ste hovorili, e, a to, to som poznamenal v začiatku tohto večera, že Únia výrazne žiada rešpekt medzinárodného humanitárneho práva a jeden z prísľubov EÚ a členských krajín pokiaľ ide o útok na lekársky personál alebo pacientov. 28 členských krajín, ak spoja sily, budú mať silný hlas. Sme však len malou časťou e, krajín, ktoré sa zúčastňujú konferencie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani e, ministerka. A teraz uzatváram rozpravu.